povolali na pripomienkové konanie a participáciu ľudí, ktorí žijú v tejto oblasti a v tomto meste. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám, pán komisár Hahn. Šesť návrhov na uznesenie bolo už predložených. E, Zatváram rozpravu a presúvame sa k ďalšiemu bodu programu, ktorým je hlasovanie. Najprv budeme hlasovať e, k Pakistanu. Bude to spoločné uznesenie predložené šiestimi politickými skupinami. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy, takže môžeme celkovo o tomto uznesení hlasovať. Kto je za, proti? Zdržali sa? Týmto bolo toto uznesenie jednomyselne schválené a ideme k Bielorusku. Aj tam máme spoločný návrh uznesenia. Žiadne pozmenujúce návrhy, kto je za, proti, zdržali aj toto uznesenie, ak to vidím dobre, bolo jednomyselne prijaté. A teraz podľa programu ideme hlasovať o situácii a kultúrnom detičstve v Kažgare. Tu je jeden pozmenujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali, takže je to zamietnuté. Takže ideme k celkovému návrhu uznesenia menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 52 hlasovalo, 46 za, 1 proti, 5 sa zdržali. Takže by som rád povedal, že som dostal stanoviska k prvého čítania komisie a rady a bude to aj v zápisnici a od zajtrajška e, začne bežať trojmesačná lehota. Zápisnica dnešného e, zasadnutia bude predložená na schválenie na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia.